úrady ma informovali o voľbe pani Vieriny. Nástupuje miesto pána e, Debakara a e, má právo zúčastňovať e, všetkých zasadaní orgánov Európskeho parlamentu, teda pani Vierinek. Pán Markus Percel sa od 1. mája 2016 stal členom politickej skupiny ENF. E. E, od ALDE som dostal žiadosť o zmenu